diania. To im umožní účastniť, zúčastňovať sa viac na demokratickom živote našich krajín a to nám tiež umožní vytvoriť viac Európy. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Čanaku a tým uzatváram túto veľmi zaujímavú debatu. Hlasovanie bude zajtra o 12. A teraz sa dostávame k spoločnej diskusii o štyroch správach. Spravodajcom je Kapula Santos Ferreira Grelier a Esteves. Slovo dostáva teraz pán Kapula Santos. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas. Vážený pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, je veľmi e, dôležité, e, sú dôhody o partnerstve v rybolove sú veľmi dôležité, pretože nedokážeme zabezpečiť e, dostatok rybolovných zdrojov našimi prostriedkami. V roku 2009 sme mali veľmi nízke exporty, teda to znamená, že rybolovné dohody s tretimi krajinami sú veľmi dôležité. Napríklad 40 e, tisíc pracovných miest by bez nich neexistovalo. Potom dôležité je aj, dôležitý aj vonkajší rozmer spoločnej rybolovnej politiky. Európska únia mení nielen ryby za peniaze, ale snaží sa tiež obhajovať svoje vlastné hodnoty, ľudské práva a udržateľnosť rybolovných zdrojov. Podľa týchto dohôd máme tu zásadný záujem o udržiavanie rybolovných zdrojov. Tiež je dôležité, aby Európska únia dohľadala aj na dodržiavanie pravidiel v neeurópskych vodách. Európska únia sa snaží o rozširovanie zodpovedného a udržateľného rybolovu. Ak sa teraz pozrieme na tú vonkajšiu dimenziu, uistujeme sa, e, ide tu o uistenie sa, že európske plavidlá môžu loviť aj e, vo vodách e, iných krajín. A v tomto duchu treba vnímať aj túto správu, čiže túto správu o bilaterálnej dohode v oblasti rybolovu s Komorským zväzom môže sa nám, môže nám byť poskytnutý prístup do komorských vôd na základe e, finančnej náhrady. Asi polovica z tých peňazí, e, ktoré poskytneme, by, malo, by mala ísť na podporu rybolovu priamo v Komorskom zväze. Mm Eh, je tu aj možnosť, že by došlo k revízii v prípade na porušenia ľudských práv. Eh, táto krajina, ktorá v roku 1985 sa eh, získala nezávislosť od Francúzska, chcel by som sa vyjadriť teda k tejto svojej správe, k odporúčaniam, ktoré by mali zlepšiť túto dohodu. Chcel by som využiť túto chvíľu, aby som sa venoval aj aspektom e, správy pani Grelie, e, s ktorými nesúhlasím a ktoré viedli k pozmenujúcim návrhom. Rybolov by sa nemal obmedzovať len na isté druhy, pretože e, E, teda bol názor, že isté druhy teda ohrozujú e, žraloky, aj keď toto nebolo vedecky potvrdené. A preto navrhujem, aby sa to odložilo do roku 2012, pokým sa nevykonajú vedecké skúmania, ktoré by podporili e, tento záver k tomuto e, kroku vyzýva aj vedecký a technický výbor. Ďakujem pekne, pán Kapulos Santos. A teraz pán Ferreira na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán, pani komisárka. Toto nariadenie 871 lomen 2000 stanovuje financovanie spoločenstva e, ohľadom eh, morského eh, práva. Je to veľmi dôležitý nástroj spolu s, s rybolovným fondom eh, je jedným z pilierov spoločnej európskej politiky. Je, existujú dôvody, prečo e, dochádza teraz k doplneniu a pozmeneniu tohto nariadenia. Je tu potreba zabezpečiť úpravu niektorých ustanovení, aby splňali e, súčasné požiadavky. E, treba však zachovať väčšinu pôvodnej štruktúry a cieľov. Zachovaním týchto cieľov že stále si myslíme teda, že by bolo dobré mať niektoré ďalšie doplnenia, ktoré by prispeli eh, k lepšej harmonizácii tejto legislatívy eh, s meniacim sa sektorom. Eh, táto debata prispela k príprave tejto správy a preto si e, zaslúhujú e, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia našu vďaku. Chcel by som spomenúť e, ochranu rybolovných aktivít, možnosť financovania rôznych technológií. To tiež má vplyv na rybolovný sektor treba pomôcť e, riadeniu, e, vývoju, výskumu, technológií, zlepšiť e, spôsoby rybolovných aktivít. Malo by dôjsť k interakcii medzi zberom environmentálnych údajov a ekonomických údajov čo sa pôvodne plánovalo, tak aby sme mohli mať aj environmentálne hodnotenie a podporiť udržateľnosť životného prostredia. Chcel by som poukázať na tri dodatočné pozmenujúce návrhy k tejto správe. Vo všeobecnosti sa uznáva, že riadenie rybolovu by malo vychádzať z vedeckých poznatkov, ktoré by mali byť aktualizované, e, čo sa týka stavu populácie rýb. Toto je požiadavka na zaručenie udržateľnosti e, týchto aktivít a preto by tu mala byť možnosť zvýšenia spolufinancovania spoločenstva, pokiaľ ide o riadenie a používanie vedeckých poznatkov a informácií o populácii rýb. Na 70 by sa mal zvýšiť e, daný limit. E, navrhujeme, aby maximálny limit spolufinancovania sa tiež zvýšil, ale aby sa zachovali základné e, požiadavky komisie pre, to znamená, že by mohlo dôjsť k spolufinancovaniu s vyšším limitom. Členské štáty by mali byť zapojené do realizácie kontrolných opatrení v ich vlastných vodách. E, toto je pokus o kompromis, e, ktorý berie do úvahy návrhy rôznych skupín e, aj e, ten pôvodný návrh. 75% to podpísala naša skupina GUE, ako aj niektoré ďalšie skupiny a to ukazuje, aké dôležité sú tieto návrhy, ako e, môžu prispieť ku koncenzu a k pozitívnemu hlasovaniu. Teraz pani Grelie. Pán predseda, Milí kolegovia, pani komisárka, začnem tým, že poďakujem e, kolegov za to, že sa zúčastnili a konštruktívne pracovali e, v rámci práce výboru pre e, rybolov. Správa, ktorá bola dôvodom veľkých diskusí, jeho dôležitosť je veľká, pretože určuje činnosti rybárov a koľko teda, aké sú, aké sú pravidlá chceme zabezpečiť obnovu populácie rýb a chrániť túto populácie. Je to e, cieľ, ktorým súhlasia aj rybári. Je to veľmi kontroverzná téma. E, náš výbor sa od roku 2008 stretáva s ťažkosťami e, pri vytváraní týchto pravidiel a dohode s radou, pretože tieto dve inštitúcie sú jediné, ktoré na tom pracujú staré nariadenie, ktoré bolo prechodne zmenené a doplnené, nariadenie, ktoré už bolo predmetom predlženia do 30. júna 2011 a teda ak nebude dohoda s radom o novom e, návrhu, e, čo formulovala komisia v roku 2008, návrh, ktorý mal zjednodušiť a objasniť existujúcu legislatívu, preto sa, aby sa lepšie uplatňovali pravidiel a vzali sa do úvahy e, lokálne charakteristiky. Dnes tu máme nový termín, kontext sa vyvinul a od Lisabonskej zmluvy rybolov teraz v veľkej časti e, je riadený spolurozhodovaním. Parlament má dôležitú úlohu spoluzákonodárca, a teda chce sa priblížiť názorom rybárom a tým, ktorí rozhodujú. Ja som z prístavného mesta a vždy konštatujem, aký je tu, aká je vzdialenosť e, Eh, eh, politiky rybolovu a eh, rybárov. Okrem toho, tento sektor rybolovu je v kríze, táto sa prehlbuje a skutočná výzva spočíva v zladení medzi hospodárskou rovnováhou sektoru a zárukou dôstojných príjmov pre rybárov, obnova populácie rýb tiež E, začína sa e, výmena názorov o spoločnej politike rybolovu, ktorá musí mať ambiciózny rámec, e, ktorý musí pokrývať záujmy rybárov ako aj spotrebiteľov. Musíme sa riadiť vedeckými analýzami, ktoré určujú úroveň kvót a činnosti jednotlivých podnikov. Komisia preto musí prísť so skutočným návrhom, ktoré budú pokrývať technické opatrenia. Doteraz sme nič také nedostali. Tento návrh musí zladiť technické opatrenia s realitou, musí tam byť konzultácia s expertami, musí tu byť koherentnosť s novým nariadením a rámcom budúcej spoločnej e, politiky rybolovu, ako je regionalizácia opatrení. Musí to byť jasné rozdelenie kompetencií medzi komisiou a členskými krajinami a zatiaľ tu chýba pochopenie tejto politiky. V tomto kontexte a čelia s týmto výzvam chceme, aby e, do 30. decembra 2012 sa predlžilo toto opatrenia, ak je to teda len doplnenie, ktoré sa týka e, určitých druhov rýb. Uvedomujem si, že tento návrh je určitým ústupkom a že požiadavky na vývoj sú veľmi veľké zo strany profesionálov, ktorí sú sklamaní zo súčasného vývoja. Preto je tu dvojitá žiadosť, teda hodnotie, hodnotenie dopadu technických opatrenia, ktoré platia, ktoré sú zásadné pre efektívne, efektívnu, efektívne prispôsobenie sa a e, vypracovanie novie, nového nariadenia. Tento budúci návrh komisie musí mať rozumný harmonogram, aby toto nariadenie platilo od 1. januára 2013 a je zásadné, aby sme začali už teraz pracovať na tomto novom návrhu. Nebolo by rozumné znovu veci predlžovať, keď máme toto 18-mesačné e, obdobie. Technické opatrenia, ktoré pokrýva moja správa, sú prechodné a takto sú aj chápané. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich darf Ihnen Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že tlmočníci teda odviedli neuveriteľný výkon. A teraz kolegyňa Fraga. Chcela by som na začiatok povedať, že ľutujem z tej komplikácie kvôli neochote komisie a rady e, akceptovať spolurozhodovacie právomoci parlamentu. Ide tu o návrh, aby Grónsko e, ako krajina, jedno z zamorských krajín na území EÚ mohlo využívať e, isté práva, také ako majú členské krajiny v EÚ Momentálne 87 vývozu rybolovu z Grónska smeruje do EÚ, najmä do Dánska, to je až 97 e, Zaradenie Grónska do spoločnej organizácie trhu s výrobkami rybného hospodárstva znamená, že by museli akceptovať hygienické podmienky a s tým by teda problém nebol. E, Samozrejme, tieto normy, normy musia byť dodržiavané a e, výbor predstavil svoj návrh podľa článku 203 to znamená, že to bol vlastne jednoduchý konzultačný postup. Výbor pre právne, e, teda výbor pre rybné hospodárstvo si všimol istú anomáliu. Avšak e, nešlo tu o obsahový problém a e, vnímajúc dôležitosť tejto otázky, e, posunuli sme to rady. Ale boli sme veľmi prekvapení, keď bez nejakého včasného varovania rada prijala úplne iný návrh a snažila sa takto nejako simulovať, e, respektíve e, snažila sa vyhnúť spolurozhodovaniu s parlamentom a tak, ako som povedala, parlament by bol schválil tento návrh bez nejakého problému. Avšak e, akceptovať nový e, text, e, to už by bol problém. Rozhodli sme sa teraz požiadať o formálne stanovisko výbor pre právne veci. A v tomto stanovisku daný výbor stanovil, a citujem, že cieľom tohto tohto návrhu je vyžadovať od Grónska uplatňovanie hygienických noriem platných v EÚ e, pre vnútorný trh s rybolovnými e, produktmi a zaručiť tak, že tieto normy budú rovnaké, ako sú normy platné pre, e, pro, trh s rybolovnými produktami v EÚ. Bolo tu jednoznačné stanovisko, že články 204 a článok 43 odsek 2 zmluvy o fungovaní EÚ spolu s protokolom číslo 34, ktoré obsahuje ustanovenia o osobitnej úprave pre Grónsko, pre spoločnú organizáciu trhu s výrobkami robného hospodárstva, aby teda tieto články boli právnym základom návrhu. A ja ako spravodajkynia som vypracovala nový návrh, pozmenil sa právny základ a tento návrh budeme, e, zajtra predložíme vám na schválenie my v Európskom parlamente chápeme, že toto bude prvé čítania a preto už by som iba chcela poprosiť komisiu aj radu, aj keď teda e, zástupca rady to nie je, e, aby e, napravili svoju chybu, aby vzali do úvahy tento nový právny základ a že aby vnímali zajtrajšie hlasovanie ako prvé čítanie. Ja dúfam, že sa tento problém čo najskôr vyrieši. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo komisii, pani komisárke mm, Damanaki. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom za ich prácu a teraz eh, by som sa chcela venovať každej správe a e, teda venovať sa konkrétne obsahu. Takže dohoda o partnerstve sektora rybolovu medzi Európskou úniou a komorami. Chcem sa poďakovať pánovi Kapulasovi Santosovi za jeho prácu a som veľmi rada, že je tu veľmi silná podpora výboru pre rybolov e, pre tento návrh. Sme si vedomi, záväzku EÚ podporovať zodpovedný a udržateľný rybolov vo vodách našich partnerov vrátane v regiónu Indického oceána. Je veľmi dôležité udržiavať bilaterálne vzťahy s krajinami tohto regiánu, e, konkrétne teraz s Komorským zväzom, v súvislosti s účasťou EÚ v regionálnych rybolovných organizáciách, ako je napríklad výbor Indického oceána pre lov tuniaka. Musíme tam byť prítomní a preto táto dohoda je dôležitá. Momentálne máme štyri aktívne dohody o rybolove v Indickom oceáne so Seychellom, Mozambikom, Madas- Madagaskarom a Komorským zväzom preto by som chcela zdôrazniť, že pre komisiu a Európsku úniu ako celok je dôležité dosiahnuť dohodu s komorami, keďže táto dohoda zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prítomnosť našej e, flotily v tomto regióne. Tiež je dôležité posilniť dialog, dialog o sektorálnej politike, tak aby sme podporili e, zodpovedný, e, teda politiku zodpovedného rybolovu. Teraz mi dovolte, vážení kolegovia, vážený pán predseda, niekoľko slov ohľadom požiadavky pána spravodajcu na komisiu e, v závere jeho vystúpenia. Chcela by som zopakovať, že komisia je odhodlaná čo naďalej, naďalej čo najlepšie informovať e, o e, tejto situácii Európsky parlament. Naozaj to myslíme vážne a chceme vám sprístupniť všetky relevantné informácie, ale samozrejme musíme konať v súlade so záväzkami e, v rámci rámcovej dohody. V praxi to znamená, že služby komisie tak robia už viac než rok a zasielajú správy e, rade ako aj parlamentu. Ja e, som odhodlaná prístupniť exante aj e, post a čo najskôr všetky hodnotenia k tejto situácii čo sa týka hlasovania o správe o dohode s Mauritániou, to sprístupníme čo najskôr, tak aby členovia parlamentu mohli hlasovať e, o tejto otázke e, po tom, čo budú mať všetky dostupné informácie. Čo sa týka prítomnosti zástupcov parlamentu ako pozorovateľov na e, rôznych eh, schôdzach a stretnutiach môžeme povedať, že sa budeme snažiť o vytvorenie úspešných eh, praktík pri bilaterálnych rokovaniach, ale akékoľvek eh, rozhodnutia zahrnúť poslancov na, do takýchto stretnutí sa budú príjmať iba prípad od prípadu Eh, po zvážení všetkých technických a diplomatických eh, možností podľa rámcovej dohody. Ale chcem zdôrazniť, že môj osobný názor, ako aj názor našich služieb je veľmi pozitívny a ja iba privítam vašu účasť. Teraz prejdem k druhej správe ohľadom finančných opatrení spoločenstva na vykonávanie spoločenstvenej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Te sa chcem poďakovať výboru pre rybolov a pánovi Ferejrovi za jeho návrh. Vďaka ich snahe máme dokument, ktorý je pre radu, ktorý je akceptovateľný aj pre radu. Som rada, že aj komisia ho vníma pozitívne Takže tu bola naozaj vynikajúca spolupráca v tejto otázke medzi všetkými troma inštitúciami. A po úspešnom trialógu z 2. marca sa dosiahol konsenzus v nevyriešených otázkach. Komisia dúfa, že sa dosiahne dohoda v prvom čítane. Dúfam, že v tejto otázke budeme teda úspešní. Rada by som pripomenula, že tento návrh racionalizuje nariadenie o tzv. E, druhom finančnom nástroji. Ide tu o e, riadenie, zber a skladovanie vedeckých e, poznatkov a je tu snaha o koherentnosť koherentnosť medzi týmto nariadením a ďalšími právnymi nástrojmi a snaha o objasnenie e, a zjednodušenie niektorých e, ustanovení, preto chcem vás vyzvať k jeho podpore. Teraz prejdem k tretej správe, prechodné technické opatrenia. Chcem sa srdečne poďakovať spravodajkyni pani Grelie. Cieľom tohto návrhu je predlžiť existujúce prechodné technické opatrenia až do konca roku 2012. To sa zaklada na predpoklade, že reformovaná spoločná rypolovná politika vstúpi do platnosti 1. januára budúci rok. Dúfam, že sa nám to podarí. Mojím zámerom je vyhnúť sa otvoreniu komplexných e, diskusí e, technickej povahy. E, komisia podporuje návrh ohľadom veľkosti úok pri love druhu kapros. aper. A videli sme tu aj niektoré dodatočné pozmenujúce návrhy, ale to nemôžeme akceptovať, pretože zatiaľ neboli potvrdené vedeckými poznatkami, respektíve vedci ešte nedostali všetky potrebné informácie na to, aby mohli vykonať hodnotenie týchto návrhov. A nakoniec by som sa chcela ešte vyjadriť k dovozu produktov rybolovu z Grónska. Chcem sa poďakovať predsedníčke výboru pre rybolov, pani Fraga, za ich odvedenú prácu. Chcem zdôrazniť, že navrhnuté opatrenia zo strany komisie e, riešia e, návrhy a požiadavky Grónska. E, ide tu o dodržiavanie relevantných sanitárnych a hygienických podmienok a o to, aby Grónsko bolo súčasťou jednotného trhu s rybolovnými produktami. To je v súlade s našim záväzkom z dohody z roku 2006, e, pokiaľ ide o spoluprácu s Grónskom a e, v oblasti bezpečnosti potravín. Rada aj členské štáty, e, národné parlamenty členských štátov sú pripravené splniť svoje záväzky a podporiť tento návrh. Chcem to povedať jasne. Pre nás ako komisie vzťah, vzťah s Grónskom je nesmierne dôležitý a ja si myslím, že každý rozumie tomu, prečo je to politická priorita a preto dúfam, že diskusie o právnom základe tohto návrhu neohrozia prijatie týchto dôležitých opatrení. Ja veľmi dobre chápem obavy pani Fraga, pokiaľ ide o právny základ a o právomoci Európskeho parlamentu. Ale môžem k tomu povedať toľko. Komisia nebude stáť v ceste nájdeniu pragmatického riešenia. Hoci sme naďalej presvedčení, že právny základ nášho návrhu je správny, ale chcem jasne povedať, že budeme akceptovať to, ak rada príjme pozíciu parlamentu. Teraz rada musí zvážiť možné e, opatrenia a posunúť sa ďalej. Dúfam, že čo najskôr vyriešime túto otázku, aby sme sa vyhli dopadu na náš vzťah s Grónskom. Toto je naša prvá alebo hlavná priorita. Takže ja som tu na to, aby som vám zdôraznila, že chcem uľahčiť prácu o, eh, pani Fraga, tak aby sme mohli nájsť riešenie. Takže chcem sa poďakovať na záver všetkým spravodajcom a všetkým zainteresovaným výborom. Ospravedlňujem sa za to, že som hovorila tak dlho. Ďakujem. Vielen Dank, Frau Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz kolega Alfonsi z výboru pre rozpočet. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. V mene rozpočtového výboru sme dostali túto správu o, o dohode o rybolove medzi EÚ a komorami. Komisia schválila e, túto dohodu, a, ale myslíme si, že hlasovanie parlamentu k tejto správe stráca zmysel, pretože je až po podpise tejto zmluvy. Malé finančné objemy obmedzujú dopad jeho funkčnosti a do budúcnosti sa musíme vytvoriť pred uzavretím tejto dohody. Výbor je toho názore, že táto dohoda sa mala viacej analyzovať, pokiaľ ide o reálnu situáciu, ochranu morských zdrojov, a tiež preto, aby sme zabezpečili, že miestný rozvoj bude účinný a korektne aplikovaný. Rozpočtový výbor sa chce, chce osloviť e, výbor PEŠ, aby sa robila hĺbková práca v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne a teraz idú politické skupiny. Najprv kolega Valesa dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. V dnešnej debate máme štyri správy a v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým správodajcom za ich prácu a Európskej komisii za jej spoluprácu. A teraz stručne k správe pani Kelies, ktorá je kompromisom medzi politickými skupinami a Európskou komisiou. A ja podporujem to znenie, ktoré sa prijalo vo výbore pre rybolov. Z hľadiska Lisabonskej zmluvy v roku 2010 Európska komisia stiahla svoju žiadosť, ktorá sa týkala ochrany rybolovu a e, stavu rýb. Mala pripraviť nový plán, ktorý bude v súlade so zmluvou a mala zohľadniť aj reformu rybného sektora. A to sa malo uskutočniť v tretej 3. štvrť roku 2011. Zdá sa však, že komisia nebude môcť prísť takýmto návrhom na, časo, na čas a nenájde ani prostriedky na jeho financovanie. Pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, tak my si berieme za, svoju, za svoje povinnosť vypracovať vlastný návrh a to, čo je tu dobré, je, že podľa posledných informácií, pokiaľ ide o technické opatrenia, tá komisia odovzda niektoré zo svojich právomocí na členské štáty a to je veľmi dobrý krok smerom k decentralizácii. Technické e, zariadenia využívané v moriach sa závisia od miestnych podmienok a riadenie e, rybného hospodárstva musí byť regionalizované a decentralizované, aby sa zohľadnili miestne podmienky. Musíme zamietnúť všetky snahy o prijatie jednotného modelu riadenia a musíme aj primerane zohľadňovať mierne, miestne podmienky, Individualizovaný prístup je správny prístup k riadeniu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolega Valesa. A teraz pani kolegyňa Rodust. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, milí, milé kolegyne a kolegovia, znovu tu máme jeden celý balík rôznych rybolovných politik. A ja ako koordinátorka som rada, že tu máme dve nariadenia, ku ktorým sme našli kompromis s komisiou a radou. To sa týka správy Grelie a Ferrera. Pokiaľ ide o dohodu s komorami, aj s tým môžeme súhlasiť Pričom však chcem povedať, že v rámci reformy spoločnej rybolovnej politiky, politiky rybného hospodárstva by som si predstavovala celkom novú formu zmluv o partnerstve, ale máme vážny problém medziinstitucionálneho charakteru s Grónskom, kde sa nerešpektujú právomoci parlamentu. Ja strácam pomaly trpezlivosť, že ešte stále sme nenašli rozumnú spoluprácu medzi inštitúciami. Už som to tu na tomto mieste spomenula niekoľkokrát a robím tak aj dnes program e, plánu riadenia sa musí rýchlo vyriešiť. Apelujem aj na maďarské predsedníctvo, aby sa aktívne zasadilo riešenie to, že tu dneska nie je nikto z rady, však ukazuje veľmi jasne, aký malý rešpekt pripisuje rada parlamentu. A to považujem za nehorázne. Ešte jedna poznámka k správe Grelie. Viem, že niektorí kolegovia sú frustrovaní, lebo ich pozmeňujúce návrhy neboli zohľadnené. Ale myslím si, že je aj veľmi dobré, aby aj za e, hrozné to, že naši rybári musia pracovať so zastaralými prostriedkami a metodami. Na rada, ktorá nedokázala schváliť nové predpisy. My ako parlament nesieme veľkú zodpovednosť a musíme preto konať zodpovedne a preto treba predlžiť existujúce nariadenie bez zmien. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Rodust a teraz kolega Gelga. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať nášmu nášmu spravodajcovi a vzhľadom na časový, časové obmedzenie sa budem sústrediť iba na správu Greliu. Existujúce nariadenia, technické opatrenia predstavujú zásadný problém malé a stredné pravidlá, ktoré fungujú na írskom pobreží a na pobreží Škótska. E, nemôžeme, aby e, politici rozhodovali, e, keď tu máme nové nariadenie, ktoré očakávame. Parlament má príležitosť konať teraz a e, vyzývam všetky politické skupiny, aby veľmi podporili to, tieto návrhy, ktoré sú veľmi reálne. Tieto malé plavidlá asi 15 metrov musí sa postarať o svoje príjmy a tieto plavidlá musia cestovať do nebezpečných vôd. My vedieme tieto plavidlá 80 kilometrov do otvoreného mora, aby e, tam mohli e, e, loviť. Moje pozmenujúce návrhy sa týkajú využitia trojuholníkových sietí, teda dokážu uloviť menšie ryby na severozápadnom pobreží. Tieto nemajú za účel loviť e, tresky a nemajú dopad na e, zásoby tohto druhu ryb. Čiže bude to mať dopad na malé pravidlá e, a nie je teda dobré navrhovať, že nechceme otvorené diskusie. To nestačí. Na to tu sme v súvislosti s novým rybolovom a s druhom kapros Aper, e, teda Írsko dostalo 67% a, a je tu vedecké, sú tu vedecké dôkazy. V rámci e, existujúceho nariadenia tá zmienka nie je dostatočne zdôrene znená. Preto chcem e, povedať, že tento návrh by sa mal využiť ako prostriedok na to, aby sa tieto veci zvýšili z 32 na 54 a na záver e, vyzývam všetkých kolegov, aby sa zamysleli. Ďakujem kolegovi Gelegerovi a teraz pani kolegyňa Lövin. E, ďakujem pekne, pán predseda, komisárka Damanaki. E, chcem poďakovať spravodajcom za ich dobrú prácu a chcem sa sústrediť na dohodu s komorami ohľadom rybolovu. My zelení sme hlasovali proti tomuto, do, tejto dohode o partnerstve. E, je tu jedna časť, ktorá hovorí, že dohoda s komorami, o ktorej budeme hlasovať, táto chudobná krajina s ktorou máme dohodu od roku 1998, keď sa pozrieme na hodnotenia medzi rokmi 2005 a 2009 boli vynaložené sumy a 60 týchto prostriedkov by mal podporiť miestny rybolov a e, kontroly vedeckých meraní. Keď sa pozrieme na hodnotenia, tie, táto rozvojová krajina nemá žiadny funkčný rybný prístav, žiadnu pobrežnú hliadku, nie je tu žiadny e, e rybarský výskum. Tento priemysel nie je rozvinutý. 2,7 milióna eur to komory dostávajú za to, že umožnia európskym lodiam, aby mohli fungovať na ich pobreží a daňoví poplatníci e, platia z toho levý podiel. Toto sú väčšinou tuniaky a teda mm, plavidla, ktoré lovia tuniaky. Ich hodnota predstavuje 13,7 milióna eur a teda je to obrovský biznis pre vlastníkov týchto lodí. Ale podľa tohto hodnotenia to, čo sa nazýva pridaná hodnota tejto dohody, je v prospech EÚ, nie je to v prospech obyvateľov komor. Uh, um, tieto prostriedky nekončia uh, na komorách. Uh, je dobré, že Európska únia je prítomná v IOTC, ale moja otázka na komisiu je, ako komisia chce, aby táto nová dohoda bola lepšie implementovaná ako tá predchádzajúca. Ako môžeme zabezpečiť, že Európska flotila bude zamestnávať obyvateľov komoru? Ako zabezpečíme to, že táto dohoda prispeje k rozvoju Komorských ostrovov tak, aby rozhovory o vyčlenení prostriedkov neboli len niečím, čo zostane na papieri. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Levin a teraz 1,5 minúty kolega Grobarčík. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým spravodajcom, za túto prácu, ktorú odviedli na príprave správ. Tieto prá- správy sú veľkým dôležitým príspevkom k spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva. Nesmieme však e, zabúdať na rozdiely v názoroch medzi Európskym parlamentom a komisiou, pokiaľ ide o medzinárodné zmluvy. Vzhľadom na súčasnú prax Európskej komisie musíme poznamenať, že E, konajú v rozpore s Lisabonskou zmluvou, ktorá e, sa e, usiluje o väčšie zapojenie Európskeho parlamentu do vypracovania legislatívy a v tomto prípade sme nedostali informácie, všetky informácie, čo obmedzovalo úlohu Európskeho parlamentu, ktorý musí vykonávať svoju dozornú dohľadnú funkciu, aby členovia parlamentu mohli vykonávať svoje povinnosti. Navrhujem, aby Európsky parlament mohol byť viac zapojený. Tu sa obraciam na Európsku komisiu, pretože momentálne je toto nedostačujúce. Ďakujem. A teraz kolega Clark. Pán predseda, po 30 rokoch E, neúctivého správania vidíme aj pokles e, počtu lodí z stoviek na desiatky, počtu konzerv z tisícok na jednu. Ale prečo? Je to preto, že Európska únia rozdeľuje všetko na regióny, snaží sa uh, E, snaží sa dávať licencie na všetko, snaží sa dostať do vôd komorských ostrovov a využiť to. Čudujete sa, že e, somálski rybári, ktorým sme ukradli možnosť obživy, sa stali pirátmi. Potom v západnej Sahare sa ľudia snažili nájsť útočistie na Kanárskych ostrovoch ale my sme im odmietli vstup, pričom sme len nedávno obnovili licenciu na rybolov. Jednoducho vidíme, že vám nezáleží na ľuďoch z týchto najmenej rozvinutých krajín, ktorých ochudobňujeme ešte našimi činmi a za to treba EÚ odsúdiť. Ďakujem kolega Clark a teraz kolegyňa Doc, minúta. Ďakujem, pán predseda. Jeden z našich spravodajcov hovoril o nedôvere rybárov spoločnú e, rybolovnú politiku, ale nečudujem sa, pretože táto politika znamená pre nich zničenie ich flotil a nedokázala obnoviť nárast e, stavu rýb preto je, čím skôr sa platí táto politika na úroveň členských štátov, tým lepšie. Ja neviem, či sa to dokáže rýchlo stať. A preto mám niekoľko poznámok k tejto debate o spoločnej e, politike rybného hospodárstva. Teraz e, by som chcela hovoriť o implementácii tejto politiky. Pokiaľ EÚ bude zasahovať do rybolovu, tak e, by mala zabezpečiť aj primerané financovanie. Financovanie, ktoré je k dispozícii a mali by sme sa držať a byť lojálni našim zainteresovaným stránam a rybárom, ktorí musia dodržiavať množné predpisy, o ktorých ani neboli konzultovaní. Máme tu niekoľko zainteresovaných strán v námornej politike a vidíme, že celé odvetvie bojuje o to, aby zvládlo túto konkrétnu otázku. Ďakujem kolegyni Doc. A teraz ďalší rečníci, najprv kolega Kadek, dve minúty. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, naozaj to výzva od srdca. Parlament má jedno sídlo a to je Štrásburg. Chcem zablahoželať pánovi Ferrerovi k jeho správe o finančných opatreniach E, ktoré sa týkajú implementácie e, v oblasti politiky pre rybné hospodárstvo a finančných opatrení v oblasti morského práva, aby sme mohli takto e, definovať spoločné investície do výskumu a vývoja E, je to zosúladenie aj s právnym rámcom, legislatívnym rámcom a e, týka sa to využovania disponibilných údajov, financovania e, výskumu v oblasti rybolovu a poľnohospodárstva, čo vám teraz umožní vykonávať štúdie, ktoré ukážu závislosť EÚ na dovozoch z tretich krajín. Ako viete, náš trh závisí 60 na dovoze a zdá sa, že to ešte stále rastie. Takže je dôležité, aby sme podporovali európskych výrobcov, producentov a nemali by sme ohrozovať tých, ktorých e, ohrozujeme našou činnosťou. Teraz k správe Grelier. Aj tu by som sa chcel poďakovať spravodajkyni. Technické otázky sú vždy veľmi citlivé otázky, ktoré treba veľmi rýchlo upravovať, keď prídu návrhy z komisie, ktoré sa týkajú reformy e, spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. To, čo máme zajtra prijať, nám umožní zaviesť prechodný režim pre technické opatrenia v oblasti rybného hospodárstva a tým sa vyhneme regulačnému vákuu a budeme mať dopadovú štúdiu, ktorá bude hĺbková, tým uplatníme technické opatrenia. No skutočne dnes nie je rozumné akceptovať zmeny v tejto správe, pretože zásadné zmeny povedú k legislatívnemu postupu a dlhým diskusiám v Rade. Na záver chcem zabahožovať pánovi Kapulo Santosovi k jeho správe o partnerskej dohode o rybolove s komorami a našej kolegyni Fraga, pokiaľ ide o dohodu s Grónskom. Ďakujem pekne, pán kolega pán, pán kolega Kadek a teraz pán kolega Kristensen má slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú urobili. Zajtra budeme hlasovať o dohode s Grónskom a ja som tieňovým spravodajcom. Chceme sa zbaviť drahej byrokracie a splníme požiadavky na bezpečnosť potravín. E, obyvatelia Grovska budú e, schopní dostať svoje produkty na európsky trh. E, po tieto dni v, Grec, v Grónsku E, prebiehajú určité opatrenia, teda prejde to najskôr Dánskom a potom sa to bude týkať Európskej únie. Je to situácia, kedy obe strany z toho budú profitovať. Um, parlament sa snaží o jasnosť v právnom základe. Dúfame, že Rada a komisia to akceptujú a príjmeme tiež uh, podobné kroky v súvislosti s komorami. Ja podporujem udržateľný rybolov, udržateľný pre populáciu rýb, ako aj pre miestnu populáciu. Potrebujeme udržateľnosť aj pre tých, ktorí využívajú tieto dohody, ale dohoda s komorami nie je tak udržateľná, ako by som chcel. Nie je tu vyššia úroveň alebo najvyššia úroveň ohľadom toho, koľko európske lode môžu naloviť na čo sú za kvóty? Platíme 65 eur za tónu, podľa mňa by sme mali mať strop a nie toto, pretože inak tu, tu nie je zabezpečená udržateľnosť. Mali by sme mať politiku rybolovu, keď hovoríme o našich vodách a o vodách tretich krajín a toto by malo byť identické budeme platiť za to, aby sme, platil, aby sme mohli loviť v, týmto vodách, v týchto vodách a to by malo ísť v prospech miestneho obyvateľstva. Ďakujem pekne, pán Kristensen. Pani Reimers, mať minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Damanáky, dámy a páni. Som rada, že táto téma sa konečne vyrieši, že sa správa príjme v parlamente. Ďakujem spravodajcom za ich správu a pozmenujúce návrhy ohľadom nariadenia finančných opatrení. To sú hlavné nástroje, ktoré potrebujeme preto, aby sme implementovali spoločnú politiku rybolovu. Toto je zvlášť e, relevantné, pokiaľ ide o e, vzťahy v medzinárodnom rybolove, pokiaľ ide o zber a dát a štúdie. Je to dôležité pre kontrolné systémy spoločnej e, politiky rybolovo a ich využitie. Spravodajcovia urobili maximum preto, aby presvedčili kolegov, o svojich názoroch ohľadom navýšenia na 75 e, Nemohli sme e, dodržovať súčasné pravidlá sa ukázali ako nedostatočné. Už sa využili a jednoducho nie je potreba ďalších nárastov e, zmenou a doplnením nariadenia sa otvorí priestor pre konzistentný rámec. Ďakujem pekne. Slovo má pán Hudson. Minúta. Správa Grelie eh, je veľkým ústupkom komisie v Škótsku rybári e, považujú za ťažké pochopiť, e, prečo komisia chce eliminovať e, odpad a zároveň odmieta pozmeňujúce návrhy týchto technických opatrení. Komisia chce radšej rozšíriť súčasné dohody technického charakteru, ktoré spôsobujú odpad, hlavne pokiaľ ide o tresku. Týka sa to 18 mesiac, o 18 mesiacov, teda bude toto predlženie. Sú to tzv. dočasné opatrenia, ktoré Eh, nedokázali zachovať populáciu rýb a 18 mesiacov eh, sa vyhadzujú mŕtve ryby do mora. Vyzývam kolegom, kolegov, aby predložili eh, pozmenujúce návrhy a dúfam, že tieto návrhy budú schválené. Ak budú schválené, tak dúfam, že komisia um, zmení svoju, svoj postoj a využije túto príležitosť a bude konať a povie nie vyhadzovaniu rýb, ale urobí e, nejaké kroky v budúcnosti. Ďakujem pekne. Pánovi Hačtonovi a slovo má pán Stevenson na minútu. Pán predseda a pani komisárka, predložil som pozmeňujúci návrh e, k technickým opatreniam. Snažil som sa vyriešiť tú anomáliu, o ktorej hovoril predračník, ale uh, E, týka sa to Škótska. E, je tu dobrý úmysel zachovať populáciu rýb. Komisia e, zaviedla dočasné pravidlá na obdobie 12 mesiacov do konca roku 2009, ale tieto dočasné pravidlá už boli predlžené ďalšie roky, vrátane dohod, ktoré rozširujú technické opatrenia na 12 mesiacov. Teraz komisia sa snaží e, tieto pravidlá predlžiť až do roka 2012, kým pripraví nový rámec pre technické opatrenia, vrátanie reformy balíka spoločnej politiky rybolovu a Dôsledkom bude, že dočasné nariadenie, ktoré bolo zavedené len na rok, teraz bude trvať minimálne 3 roky, počas e, e, ktorého okolnosti na západnom pobreží Škótska sa zmenili a tu sa e, vyhadzujú dobré ryby naspäť e, do e, mora. Chcem, aby parlament podporil moje pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Stevenco. Má teraz na 3 minúty pani Patrav Neves. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Eh, chcela by som sa vyjadriť aspoň k dvom predchádzajúcim spravodajcom. Eh, podľa eh, dohody sa mal zjednodušiť návrh tohto dokumentu a to viedlo vlastne k prijatiu súčasného nariadenia, ktorý ktoré stanovilo prechodné opatrenia od roku 2010 do, od 1. januára 2010 do 30. júna 2011 Teraz e, je tu zámer e, predložiť e, toto obdobie až do 1. januára 2013 a môžeme teda očakovať, očakávať ďalšie technické opatrenia. Počas prechodného obdobia existuje súbor prechodných opatrení, ktoré by mali obhajovať a chrániť rybárov, ale nemyslí sa tu na udržateľný rybolov, pokiaľ ide o používanie istého druhu sieti bez e, dobrých vedeckých poznatkov. Tu nedávame dobrý príklad v, v Portugalsku eh, mali rybári využívajú, využívajú alebo využívali eh, takýto typ eh, rýbolovu a to bola veľmi ťažká rana pre tento sektor, pretože sa veľmi znižili, znížila populácia rýb. Tento zámer hm, a tento návrh má zabezpečiť návrat k tomu stavu, ktorý trval ešte pred rokom 2010. Potom tu ide o tie finančné opatrenia na aplikáciu spoločnej rybolovnej politiky a morského práva. Toto je najdôležitejší finančný nástroj na podporu rybolovu, ktorý poskytuje financovanie v rámci medzinárodných eh, vzťahov, eh, vedecké dôkazy a poznatky a monitorovanie zo strany eh, vedeckého a technického výboru. Ja podporujem pozmeňujúce návrhy zvýšenie financovania až na 60 riadenie, využívanie údajov ako aj riadenie a zber dodatočných údajov. Je tu potreba dobrého riadenia, ktoré bude založené na vedeckých poznatkoch o populácii rýb a to bolo vlastne odôvodnené v správe e, správodajcu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz kolegyňa Antisparia. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Chcem sa poďakovať všetkým štyrom spravodajcom za ich odvedenú prácu a chcem sa zamerať na dve správy e, vzhľadom na ich význam. E, konkrétne poprvé dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a komorami. E, ide tu o krajinu e, na juh od Afriky, kde 60 populácie e, žije pod prahom chudoby a kde jediný prístup k nejakým zdrojom je štátna pomoc alebo turistický ruch. Ide tu o možnosť rybolovu, využitia nadmerných zdrojov a takisto poskytnúť finančný príspevok na zlepšenie e, kapacity tejto krajiny a infraštruktúry. Bolo by to v rámci spolupráce a podpory udržateľného a zodpovedného e, rybolovu a ochrany e, zdrojov, ako napríklad niektorých migračných druhov, napríklad tuniaka. Každý rok sa zistujú stavy rýb treba tiež podporiť rybolov v tejto oblasti, keďže sa teda e, obmedzuje e, rybolov do istej vzdialenosti od pobrežia. E, európske flotily majú prístup do tejto zóny, ale treba samozrejme podporiť zamestnanosť v tomto regióne a treba tiež sa vyhnúť tomu, aby tam e, lovili tretie krajiny, ktoré e, nepodporujú udržateľný rybolov. 75 rybolovu vykonávajú tretie krajiny a preto si myslíme, že táto dohoda nielenže pomáha e, Komorskému zväzu, ale tiež pomáha ochraňovať životné prostredie. Tiež treba zdôrazniť správu pani Grelier, pretože tu ide o súbor dôležitých, e, dôležitých e, nariadení e, dôležitých technických opatrení, ktoré by sa predlžili až do konca roku 2012, pretože ak by sa nepredlžili, tak by tu bolo právne vákuum a nedostatočná ochrana námorných alebo morských prostriedkov. Je tu žiadosť na komisiu, aby akceptovala isté pozmenujúce návrhy a niektoré technické opatrenia, ktoré navrhli členské štáty, už to tu bolo povedané v oblasti sieti, tiež sme hovorili o hĺbke. To vplýva na niektoré typy rybolovu a myslíme si, že treba to zobrať do úvahy kvôli vplyvu na e, na e, miestnych ľudí. Je dôležité odstrániť nedostatky e, aplikácie nariadenia, ktoré má negatívny, potom negatívny vplyv e, na rybolov, ako aj na ľudí v tejto oblasti. Ďakujem a teraz kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hlasovať za túto dohodu, pretože je pozitívna pre Európsku flotilu. 70 eh, plavidiel eh, využije, využije toto právo a bude na týchto plavidlách minimálne jeden zástupca eh, miestnych rybárov táto e, správa, táto dohoda podporuje spoluprácu a miestny rozvoj, pretože finančný príspevok je na tento účel určený. E, potom podporuje, obhajuje ľudské práva a dodržie ich dodržiavanie zo strany e, národných orgánov tiež podporuje miestne druhy rybolovu a to, aby približne 8 tisíc ľudí, ktorí tam žijú, mohli e, využiť e, možnosti, ktorým prináša rybolov a tiež podporuje udržateľnosť rybolovu v tejto zóne a zahrňa objektívny mechanizmus hodnotenia a stanovuje tiež mechanizmus spolupráce s touto krajinou. Ďakujem a teraz pán kolega Kelly dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že môžem hovoriť mene svojej skupine k tejto téme. A nepochybne je to kontroverzné opatrenie, je to e, jedna z najzložitejnejších vecí, ktorú tuto, tento parlament musí riešiť. A to platí preto, e, z dôvodu pre rybárov a pre rybolov. Pre nás je ťažké hovoriť o týchto veciach. Je to veľmi technické, ale snažíme sa o maximum. E, máme tu vyvážený pohľad na situáciu. Sú tu témy, ktoré sa týkajú e, Európskeho parlamentu a vzťahov s radou, ale mali by sme mať za, byť za pragmatické riešenie, pretože to je želateľné. Je to dôležité z pohľadu Európskej únie a je to dôležité a ešte dôležitejšie pre Grónsko, krajinu, ktorá je takmer úplne závislá na európskych trhoch, pre, vyváža teda svoje ryby, je závislá na rybolove, teda je ekonomika je závislá na rybolove. A pokiaľ ide o Grónsko, e, ryby, ktoré prichádzajú z tejto krajiny, budú overiteľné a budú mať najvyššiu kvalitu mm, nemali to, nemala by tá situácia byť podobná, ako je tá strašná situácia v Ázii. Čiže je to obrovská oblasť, ktorú musíme riešiť, zvlášť na, na mysli komisia e, v, otázke, v hodine otázok chcela vytvoriť globálny obraz o udržateľnosti populácie rýb a takisto aj výhľadu pre obyvateľstvo. Je tu potreba vyvíjať zásadnú politiku, pokiaľ ide o polnospodárstvo v EÚ ako súčasť e, politiky rybolovu, ale e, ten pracovný návrh ja akceptujem návrh komisie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kelly. A teraz kolega Sanchez Presedo, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia. Ja sa pridávam k tým, ktorí sa poďakovali spravodajcom týchto štyroch správ. Predtým, než ešte prejdem k správam pani Fraga a pána Ferreiru, chcem tiež podporiť správu pána Kapulasa, ktorý odporúča e, schváliť uzavretie protokolu, e, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve e, medzi komorami eurami a EÚ a chcem pripomenúť, že parlament zohráva tú kľúčovú úlohu. E, tiež súhlasím s pani Grélie ohľadom technických opatrení. Chcem požiadať komisiu, aby zrýchlila svoje hodnotenie, aby vypracovala e, nové nariadenie, aby mohlo byť čo najskôr prijaté ešte pred rokom teda 2013. Správa Ferreira e, mení E, mení e, finančné opatrenia spoločenstva a e, objasňuje ich rozsah, rozsah spoločnej, spoločnej rybolovnej politiky a preto to vnímam pozitívne. Avšak treba zobrať do úvahy, že jedna z dôležitých podmienok pre zodpovedný udržateľný rybolov sú presné poznatky e, rybolovnej situácie. Chýbajú mi tu e, informácia, teda zber e, a využívanie relevantných údajov. Správa Fraga vplýva na vytvorenie a uplatňovanie hygienických podmienok, čo sa týka dovozu produktov rybolovu z Grónska, a ktoré teda pochádzajú z Grónska a e, potom sa vyvážajú do tretich krajín. E, tento e, vývoz má vplyv až na 90 populácie Grónska treba uplatňovať tie normy, ktoré platia pre vnútorný trh v EÚ, ku ktorému je pridružené aj Grónsko. Takto sa rozšíri jednotný trh pre rybolovné produkty. Treba zdôrazniť to, že neexistuje tu dohoda o tom, aký by mal byť právny základ a preto pozitívne vnímame návrh komisie e, a ich ochotu akceptovať prípadný koncenzus dúfame, že tieto otázky sa budú môcť vyriešiť čo najskôr a že budeme vnímať Grónsko ako prioritu a čo najskôr dosiahneme e, potrebnú dohodu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Sanchez presedo. A teraz pani Dankila. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som zablahoželať všetkým štyrom spravodajcom k ich činnosti v oblasti rybolovu. Chcem zdôrazniť, že finančné opatrenia, ktoré sa týkajú implementácia spoločnej politiky rybolovu, predstavujú zásadný finančný nástroj EÚ v oblasti rybolovu a že tieto opatrenia musia byť stále prispôsobované potrebám občanom a tiež musia brať do, do úvahy existujúce výzvy. Je to dôležité pre implementáciu e, spoločnej politiky v oblasti rybolovu, takisto medzinárodných vzťahov, zber údajov, správu, e, vedecké analýzy a implementáciu spoločnej politiky v oblasti rybolovu. Myslím si, že riadenie v oblasti rybolovu musí vychádzať z vedeckých poznatkov, ktoré sa týkajú um, e, zdrojov, morských zdrojov a tiež existujúcich nariadení. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nežia, nehlásil o Catch the Eye a preto by som dala hneď slovo pani komisárke Damanaki. Ja by som chcela vysvetliť veľmi stručne naše stanovisko k vašim pripomienkam. Takže pokiaľ ide o dohodu o partnerstve, tak si myslím, že sa teraz snažíme v rámci našom návrhu o reformu zabezpečiť dobre vykonávanie týchto dohôd o rybolove a takisto sa snažíme zabezpečiť, aby tieto dohody boli prínosom pre miestne obyvateľstvo pokiaľ nebudeme mať nový návrh pre novú generáciu dohôd o rybnom hospodárstve, budeme sa snažiť zlepšiť súčasnú situáciu a môžem povedať, že sa pokúšame e, zo všetkých síl dosiahnuť dobrú implementáciu tejto dohody s Komorským zväzom, tak aby čo najviac e, prospievala miestnemu obyvateľstvu. Pokiaľ ide o problémy v súvislosti s parlamentom a o zapojením parlamentu, tak chcem povedať, že komisia poskytla všetky informácie, aj tie, ktoré sú utajené poslancom a takto budeme aj naďalej v práci pokračovať v budúcnosti. Pokiaľ ide o technické opatrenia a správu pani Grelie, tak ja chápem, že je tu veľa obav, pretože teraz predlžujeme toto nariadenie, ktoré máme teraz. Museli sme tak urobiť, pretože musíme počkať na vykonanie reformy, ale chápem to, čo ste povedali a že treba prijať opatrenia ešte preto, aby sme mali nové nariadenie do konca roku 2013. Ja nemôžem E, nič slúbiť, ale mus, môžem len povedať, že sa budeme o to usilovať, aby sme urýchlili postup na vypracovanie nového nariadenia, ako aj postup vykonávania na, základného nariadenia reformy, aby členské štáty mali niektoré kompetencie, ktoré sa týkajú technických opatrení. Potom tu bola ďalšia otázka, ktorá sa týkala finančného nariadenia tak ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť prístup v prvom čítaní, pretože to by bolo naozaj veľmi dobré pre implementáciu nariadenia budúcnosti. A pokiaľ ide o Grónsko, tak chcem povedať, že chceme nájsť riešenie pre právny základ návrhu. Pre komisiu je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v obsahovej stránke, pretože sú veľmi dôležité dobré vzťahy s Grínskom. Je to naozaj pre nás absolútnou politickou prioritou. A, takže môžem len zopakovať, že komisia je tu preto, aby pomáhala, napomáhala a hľadať kompromis e, rade. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz spravodajci zhrnú svoje stanoviska. Najprv pán Kapula Santos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len niekoľko sekúnd na to, aby som sa poďakoval tým, ktorí sa tak priaznivo vyjadrili k tejto e, práve. A som veľmi rád tomu, pretože my, ja viem, že otázka dohod o partnerstve je aktuálna, tieto dohody treba upraviť. Poznám osobné stanovisko komisárky a viem, že jej osobné stanovisko bude mať dopad na stanovisko komisie, tak aby sme mohli dosiahnuť naše ciele. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Kapula Santosovi a teraz kolega Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som sa chcel poďakovať tým, ktorí sa vyjadrili v debate a tiež za prítomnosť v takom hojnom počte v takú neskorú hodinu. E, čo sa týka správy o finančných opatreniach, povedal by som, že tie pozmenujúce návrhy E, neohrozujú to, čo bolo dohodnuté v trialógu. Myslím si, že koncenzus bude možný a preto ďakujem za pripomienky mnohých kolegov e, k týmto pozmeňujúcim návrhom. Niektorí z kolegov povedali, že neprijatie týchto návrhov by bolo nepochopiteľnou uh, existenciou. EÚ, e, ktorá v niektorých e, oblastiach e, radi, napreduje, ale v iných zaostáva. Čo sa týka správy o prechodných opatreniach, rád by som zdôraznil, pozmenujúci návrh, ktorý som predložil ja s ďalšími dvoma kolegami, ktorý chce eliminovať negatívnu diskrimináciu, ktorý bez eh, a táto negatívna diskriminácia sa bez vedeckých, eh, vedeckých poznatkov uplatňuje v niektorých malých prístavoch v Portugalsku. Tieto flotily ukázali svoju kapacitu využitia dostupných prostriedkov a keďže neexistujú žiadne e, vedecké poznatky, ktoré by odôvodňovali túto diskrimináciu, to len potvrdzuje našu pozíciu. A z rovnakých dôvodov by som na záver chcel povedať, že podporujeme návrh e, našich škótskych a írskych kolegov e, k tejto správe. Ďakujem. A teraz pani Grelie dve minúty. Ja, sa pokúsim, pán e, predseda, hovoriť pomalšie. Ďakujem kolegom za ich príspevky e, smerom k podpore k tejto správy, ktoré sú odzrkadlením diskusí počas stretnutia výboru PEŠ. E, súhlasím s pani komisárkou a že akceptujeme pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o, o veľkosť chytaných rýb zmena niektorých technických opatrení e, z dôvodu, že tu neboli dopadové štúdie, ktoré sa týkajú lodí a ekosystémov, alebo že tieto údaje neboli odostané zo strany členských krajín a že e, opatrenia, ktoré sú e, prijaté, neboli vyhodnotené. Zdôrazňujem, ako povedali predrečníci, že je tu naliehavosť pre komisiu, aby postupovala čo najrýchlejšie v hodnotení týchto opatrení a na tomto základe vypracovala nový návrh paralelne v procese e, s procesom reformy spoločnej politiky rybolovu. A chcem, e, pani komisárka, aby ste si toto uvedomili. E, všimla som si vašu vôľu veci urýchliť a na záver pripomeniem dôležitosť spoločnej práce medzi európskymi inštitúciami a oblasťou rybolovu, pokiaľ ide o zdieľanie vedeckých údajov, ktoré sa mi zdajú podmienkou pre to, aby táto politika rybolovu mala dostatočné e, prostriedky, ktoré, ktorými budeme čeliť existujúcim výzvam v záujme všetkých rybárov, spotrebiteľov a občanov. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Krelier a na záver dávam slovo predsedničke výboru pani Steves. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa obzvlášť poďakovať pani komisárke za odpoveď na moju otázku a to, že by bola ochotná akceptovať náš právny základ a ja dúfam, že rada tiež bude postupovať týmto spôsobom. Ja som rozmýšľala nad možnosťou zajtra požiadať o navrátenie tejto témy komisii ešte pred hlasovaním, ale potom som si to rozmyslela, pretože som videla, že by to mohlo iba oddialiť rozhodnutie, ktoré je dôležité pre Grónsko aj pre Európsku úniu a že by nebolo dobre to oddialovať. Ale dúfam teda, že, e, že rada zvážia, zoberie do úvahy na odôvodnené návrhy výboru pre rybolov, keďže teda jediným problémom nie je obsah, ale iba ten právny základ. Ja som veľmi rada, že sme sa zhodli. E, samozrejme, netreba hneď ísť s týmto na súd. Myslím, že sme ukázali dobrú vôľu e, a dúfame, že rada bude na toto reagovať, ako som povedala, že to bude teda vnímať ako prvé čítanie parlamentu. Ďakujem pani komisárke za ochotu spolupracovať a tiež sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí spolupracovali v týchto otázkach a ktorí podporili túto správu. A už len teda dúfam, že rada tiež príjme naše návrhy, ktoré sú odôvodnené e, a podporené e, aj zo strany právnych služieb parlamentu, ako aj výboru pre právne veci. Ďakujem veľmi pekne, kolegy kolegyni Fraga STV. S týmto končím rozpravu o štyroch správach, ktoré sa týkajú rybného hospodárstva. Hlasujeme zajtra o 12.00. Kolegovia, ďalšie rokovanie začne zajtra od 9.00 do 1.00 a potom od 3.00 do 20.00, potom od 9.00 do ponoci. Rokovací poriadok je, teda program rokovania je zverejnený, je na webovej stránke.